el señor presidente. Pán predseda. Buenas tardes, colegas. Dobré popoludne, kolegovia, priatelia. Otvárame zasadnutie. Najprv vám eh, rozdistribujeme zápisnicu zo včerajšieho zasadnutia. Žiadna pripomienka k tejto zápisnici? Nie. Takže tým pádom je to schválené.